Good afternoon, colleagues. I don't think I need to use the hammer to begin the meeting. Takže budeme pokračovať v dnešnom zasadnutí, kolegyňa a kolegovia, v nadväznosti na dôležité hlasovanie. Dnes do poludnia máme teraz bod 15, e, to je prezentácia e, správy e, Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť Takže máme tu prezentáciu um, Európsk- o európskej problematike e, drog e, a o situácii v 28 členských štátoch, Turecku a v Norsku. Tá správa bola vydaná 6. júna. Um, statistický ten v roku 2017 e, a 30 správ o drogovej situácii za jednotlivé krajiny sú súčasťou tejto správy. Máte k dispozícii výtlačky e, tejto správy, týchto materiálov, takže dám e, slovo našim hosťom pre krátku prezentáciu a potom koordinátorom pán Bony je spravodajca a pán Alexis Goodsteel takisto predniesie prezentáciu asi 10 minút. Takže vás chcem e, srdečne privítať, pán Goodsteel. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne, dámy a páni, pán predseda, vážení eh, členovia eh, výboru Libe Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je pre mňa veľkým potešením predniesť vám dnes hlavné línie novej správy, ktorá práve vyšla pred dvoma dňami. Ako povedal pán predseda, je veľmi dôležitý balík informácií, ktorý vznikol spoločne s touto správou a správa je prezentovaná spoločne s podrobnou prezentáciou všetkých štatistických údajov, ktoré sme zozbierali a tie sú, e, e, ktoré sú v dispozícii štatistickému biotému a tento rok máme takú novú, novú črtu, je, máme nový formát e, správ jednotlivých krajín kde sa načrtáva situácia v jednotlivých krajinách oveľa grafickejším a jednoduchším spôsobom a takisto aj tá správa ako taká e, obsahuje časť, e, kde je uvedená situácia v vašej konkrétnej krajiny v celoeurópskom obraze. Ja by som chcel využiť príležitosti a poďakovať e, členským štátom a tým fokálnym bodom, ktoré nám poskytovali informácie agentúram EÚ, inštitúciám EÚ, ktoré s nami spolupracovali. Pravdepodobne asi viete, že MCDDE e predseda e, sieti spravodlivosti a domácich vecí e, a v mene riaditeľov agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci by som chcel takisto vyjadriť solidaritu s obeťami teroristického útoku v Londýne a podčiarknúť naše odhodlanie prispieť k bezpečnosti Európanov a poskytnúť, poskytnúť im čo najlepšie poskytnúť čo najlepšie služby európskym inštitúciám a členským štátom. E, hlavné body novej tejto správy na tento rok sú tieto. Je tu 5 hlavných bodov a určite rád odpoviem na ďalšie otázky. Tých 5 kľúčových posolstiev a zmien v situácii e, súvisí s nárastom úmrtí v dôsledku predávkovania. E, to už tretí rok za sebou e, platí táto tendencia potom narastajúce nebezpečenstvo pre zdravie v dôsledku nových syntetických opioidov. Potom po tretie je tu téma, ktorá je vždy veľmi zaujímavá pre tento výbor nové psychoaktívne látky nové psychoaktívne látky. E, to je príležitosť, aby som poďakoval e, tu, tomuto výboru za väčšinové hlasovanie za legislatívny balík, ktorý nám umožní pokračovať v práci a v boji proti novým psychoaktívnym látkam a to ešte efektívnejšie ako doposiaľ. Potom po štvrté, za posledné dva roky sme pozorovali nárast dostupnosti kokainu a napokon ešte budem stručne hovoriť o e, nových trendoch e, v oblasti marihuany a o situácii medzi e, Euró- na strane Európskej únie a Spojených štátov, pokiaľ ide o zneužívanie týchto látok. Takže predávkovanie. Nárast sme už zaregistrovali tretí rok za sebou o 6 v porovnaní s minulým rokom a dôležité a zaujímavé pre členov tohto výboru je, že väčšina e, súvisí s heroinom a ďalšími opioidmi kombinovanými s alkoholom a benzodiazepínmi. Môžeme takisto konštatovať, a vidíme to na priesvitke, graficky je to zelene obrazené, že napriek tomu, že heroín a opioidy sú zavedenou praxou pri populácii, ktorá je staršia, čoraz staršia, je to teda starnúca populácia. Tu vidíte, že každá veková skupina, alebo takmer každá, zaznamenala nárast v porovnaní s rokom 2014 až 2015. Dôležitým prvkom, a tu sme zaznamenali istý progres v Európe v posledných rokoch, je, čo môžeme robiť na prevenciu a riešenie týchto prípadov predávkovania. Na prevenciu v zásade sú dve kategórie e, zásahov. Po prvé, vyhnúť sa takýmto prípadom a po druhé, zistiť alebo nájsť spôsoby, ako zabezpečiť prežitie ľudí v prípade predávkovania. Ten prvý bod E, je, e, spočíva v liečbe, substitučnej liečbe opioidov a v, teraz máme asi 645 tisíc e, ľudí v Európe v programe OST. A ten druhý bod, ktorého význam narastá, to pochopíte lepšie, keď budem hovoriť o nových syntetických opioidoch, tu teda je dôležitý, sú dôležité schémy nelaxonu na reagovanie a pomoc ľuďom na pri predávkovaní, aby sme ich resuscitovali. A potom sú to v siedmých krajinách e, centra e, spotreby drog, e, je ich asi 78, ktoré teraz fungujú v siedmých krajinách. Nie je to teda nejaký prevládajúci nástroj, ale čoraz častejšie sa to používa v niektorých krajinách a napríklad aj v Kanade, mimo Európy je to nástroj pomerne často používaný pri riešení epidémie užívania opioidov. Treba samozrejme e, znížiť e, aj odklon od e, liečby OST, to znamená, súvisí to s používaním metadónu a ostatných látok, to už je súčasťou vnútroštátnych balíkov, stratégií potom po druhé prevencia nové syntetické opioidy, to je ďalšia priesvitka. Toto je narastajúce zdravotné nebezpečenstvo. 25 nových syntetických opioidov medzi rokmi 2009 až 15 bolo zaregistrovaných, ale len minulý rok sme zaregistrovali 8 nových. Sú veľmi silné, nachádzajú sa aj v iných produktoch, to znamená, že je veľké riziko intoxikácie pri používateľoch a pri náhodnom použití. Jedna z týchto látok, tá najproblematickejšia, povedal by som aspoň v poslednej dobe, je rodina fentaninov. Sú to látky, ktoré sú veľmi silné, potentné, používané na lekárske použitie, e, liečbu bolesti, anestézu anestetické účinky. E, minulý rok 9 nových e, takýchto látok bolo zaregistrovaných v e, systéme včasného varovania a tento rok máme zatiaľ 3 nové fentaníny, ktoré sa vyšetrujú. Tieto látky sú veľmi dôležité. Sú teda otázkou posledných dvoch, troch rokov a nie len ako fentalíny, ale aj v zmesi s inými látkami ako heroín a kokain – Riziko predávkovania je preto oveľa vyššie pri ľuďoch, e, ktorí si e, tieto e, veci obvykle nekupujú, tak to riziko je samozrejme oveľa väčšie, lebo s tým nie sú oboznámení. A v krajinách, v mnohých krajinách sú to ľudia z oblasti showbiznisu a podobne, ktorí práve E, doplatili na to, že vlastne nevedeli, že e, konzumujú takúto kombináciu drog s fentanylmi. Tie sú 2 až 3 krát, e, takéto kombinácie sú už 2 až 3 krát silnejšie než bežné drogy, takže to vedie k rýchlej intoxikácii. Po tretie, evolúcia a vývoj nových psychoaktívnych látok došlo k poklesu novozistených, ale aj tak je tá dostupnosť veľká. Chcem zdôrazniť, že v porovnaní s 2014 až 2015, kedy sme zistili 98 no- nových v 2015, nastal pokles na 66 nových eh, látok detegovaných minulý rok. Určite sú rôzne faktory, ktoré na to majú vplyv, na tento pokles najpravdepodobnejšia reakcia EÚ a členských štátov, legislatívne opatrenia, ktoré sa prijali a takisto pravdepodobne aj zmeny v, regulácii, e, v oblasti regulácie v Číne, odkiaľ tieto e, látky prichádzajú. Dôležité je zdôrazniť e, to, že a hoci počet detegovaných látok poklesol, kompenzuje sa to negatívne tým, že tí, ktoré, tie, ktoré prichádzajú na trh, sú oveľa silnejšie a nebezpečnejšie. A po druhé, len minulý rok, keď sa pozriete na celkový počet MPS, ktoré ECDD e, monitoruje, je ich viac než 120. V roku 2016 boli obja- bolo objavených 23 týchto látok, ktoré sa v určitej fáze počas roka objavili na trhu. Nie je to teda len otázka vedieť, čo je nové, alebo čo je viac alebo menej nové, ale oni jednoducho prichádzajú na trh a potom sa z neho stiahujú. Takže je dôležité vykonávať monitorovanie a to ukazuje aj význam vášho rozhodnutia dnes ráno na podporu monitorovacieho systému. Potom je tu nový fenomén. Máme takú malú publikáciu dostupnú na webových stránkach o vysokorizikových eh, častiach o populácie Chcem len zdôrazniť dve skupiny, podskupiny alebo tri podskupiny, ktoré sú viac vystavené riziku. Jednak e, tí, ktorí si injektujú katenón, to je stimulant e, e, používaný používateľmi opioidov, najmä v prípade mužov a potom sú to ľudia bez domova, ktorí používajú syntetické kanabioidy, pretože sú podstatne lacnejšie a potom používanie v, vo väzniciach e, začína byť čoraz väčším problémom. No a dôležité je zistenie o kokaine. Pozorovali sme za posledné 2 až 3 roky, že e, nastáva spojenie rôznych e, ukazovateľov, ktoré ukazujú zvyšovanie dostupnosti kokainu viac než predtým a je aj čistejší, než, mierne čistejší, než býval jediným problémom alebo otázkou na teraz a práve preto sa tomu venuje obzvláštna pozornosť tento rok aj na budúcich rokoch, je e, zvyšovanie dostupnosti a to, ako sa to prejavuje vo zvyšovaní spotreby. To ešte presne nevieme, aké to prepojenie. V niektorých krajinách a mestách západnej a južnej Európy narastá e, analýza, počet analýz odpadových vôd, e, ako sme zistili podľa niektorých analýz z niektorých mest. Koncentruje sa to na mesta. 33 miest celkovo sa zapojilo do týchto analýz odpadových vôd. 22 miest zaznamenalo nárast e, metabolitov kokainu, ktoré sa zistili. Napokon kanabis marihuana, to je e, droga používaná najväčším počtom Európanov, aspoň 87 miliónov Európanov aspoň raz v živote skúsilo marihuanu a je určité percento každodenných používateľov a samozrejme sú tu určité e, prevalentné trendy. E, politiky na boj proti marihuane e, sú rôzne. E, mimo Európskej únie my sa snažíme samozrejme takisto rozšíriť e, vedomosti o tom, aby sme vedeli, čo sa deje v oblasti boja proti kanadibisu mimo, Európy. No a pozorovali sme, že celkovo používanie marihuány medzi študentmi v EÚ u je stabilné a nie e, e, a podobne je to teda aj v Spojených štátoch e, používanie alkoholu je dvakrát vyššie v Európe a používanie tabaku štyrikrát vyššie v Európe než v Spojených štátoch, kým v prípade marihóny je to rovnaké v EU aj v Spojených štátoch. Takže Nastal pokles v posledných rokoch v konzumácii alkoholu aj tabaku. Otázkou teda je lepšie pochopiť, aké faktory prispeli k tomuto trendu a ako boli naše zásahy účinné a ako premietnúť tieto výsledky aj do problematiky marihuany, lebo mm, toto jej využívanie alebo používanie je veľmi stabilné Situácia v oblasti drogách je veľmi, drog je veľmi, no, veľmi um, um, dynamická, ten trh s drogami je veľmi volatilný a vyvíja sa veľmi rýchlo. V Európe uh, za posledných 20 rokov boli veľmi uh, dôležité, dosiahnuté dôležité výsledky pokiaľ ide o užívateľov drog a tie zásahy alebo tie opatrenia voči užívateľom drog napríklad veľmi výrazne poklesol počet ľudí nakazených HIV. Ale vidíme ďalšie trendy, napríklad pokiaľ ide o trh s novými psychoaktívnymi látkami, tu vidíme nové vysokorizikové skupiny e, používateľov MPS a poprvýkrát za posledné dva roky sme v prieskumoch všeobecného obyvateľstva zaznamenali to, čo predtým nebolo. 4 až 6 mladých ľudí e, priznalo, že občas tieto látky požívajú. Máme teda pred sebou stále určité riziko. Nové syntetické opioidy, a to sú teda tie nové syntetické opioidy a to E, vyžaduje lepšiu spoluprácu a koordináciu boja proti drogám a rozhodnutie z dnešného rána je preto veľmi dôležitým príspevkom k tejto snahe. Komisia oznámila nový akčný plán a my dúfame, že sa príjme ešte počas malckého predsedníctva alebo pred ním, pred koncom. To by bolo veľmi dôležité a chcel by som zdôrazniť e, odhodlanie MCDD a poskytnúť ďalšiu pridanú hodnotu a podporu európskym inštitúciám a členským štátom, aby, Európa, aby sme prispeli k bezpečnejšej a zdravšej Európe. A ešte nakoniec e, máme tu ukážku toho, ako my prispievame k bezpečnejšej Európe a to je prostredníctvom lepších informácií o drogách. Ďakujem. Pán e, Good Steel. Som rád, že ste mohli zostať dlhšie ako v minulosti. Ďakujeme veľmi pekne. A som veľmi rád, že môžeme teraz bez diskusí. Obaja dostanete slovo. Najskôr náš pravodajca pán Bóni, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, vážený pán predseda eh, prezidenta za vyčerpávajúce informácie. Je dôležité pochopiť všetky javy, ktoré súvisia s používaním drog a tendenciami, ktoré sú v Európe. No a samozrejme, ja vyjadrím isté obavy týkajúce sa poprvé a úmrtí kvôli predávkovaniu, čo je jasne viditeľné. Myslím, že potrebujeme lepšie reakcie, keď rozmýšľame na D, na nespozícii českých štátov, keď hovoríme o máme, vidíme, aké nebezpečné je používanie drog a myslím, že to súvisí tiež s možnosťou reagovať na nové fenomény a tiež zvažovať na úrovni členských štátov. Musíme reagovať na sociálne otázky. Vy ste hovorili o väzeniach, hovorili ste o bezdomovca, hovorili ste o mladých, keď ste analyzovali použitie kanabisu. Sa sú malé zmeny v pozitívnych trendoch, ale tu náraz použitia kanabisu. EU ako pomôcť ľudí, ktorí sú a rovnako s vplyvom a ktorí používajú nové typy drog. No a keď hovoríte o zvýšenej dostupnosti kokainu, tak eh, myslím, že musíme sa zamyslieť nad použitím eh, Europolu, mm, miestnej policie, pretože nesúvisí s ľuďmi, ktorí používajú tieto drogy a užívajú tieto drogy, hlavne narastajúce užívanie kokainu a dostupnosť znamená to, že ten trh sa zväčšuje. Uh, uh, uh, znamená, že sú kriminálne organizácie, ktoré mm. pôsobia, majú jednočnú cestu na trh a treba nemôže zareagovať. Sú možnosti pre policii. no keď sa hovorí o nových psychoaktívnych látkach, tak ako ste povedali, dostupnosť je stále veľmi vysoká, ale dopady sú menšie ako v minulosti. Ale máme 66 nových látok v minulom roku, takže tiež myslím, že toto je veľmi dôležité implementovať tieto modely navrhované parlamente v spolupráci No a ja som sa snažil dať, aké sú naše možnosti, efektivity, predchádzajúce modely, sa nám podarilo dosiahnuť tie ciele 2006 mesiacov, teraz to bude 2038, keď členské štáty napríklad budú aktívne spustia rýchlo legislatívu pri zákaz niektorých eh, látok. Je to lepšia situácia, no a ja sa pýtam, čo potrebuje na to, aby to začalo fungovať. Pretože sú tu požiadavky na agentúry, aby pripravili počiatočnú správu, zhodnotili rizika, si to máte východisko. No a ja si myslím, že jedna z výhod tohto riešenia je, že ak budeme mať signály a komisia pripraví legislatívny akt, tak zákaz pre niektoré psychoaktívne látky bude pre všetky členské štáty, niektoré, nie, nie len pre niektoré krajiny. To je jasné, pretože sú kanály, takže ako môžeme pomôcť tejto oblasti. A posledná vec súvisí s budúcnosťou. súvisí s vašou stratégiou v roku 2025. Pretože ak začneme pracovať na rozpočte v roku 2010, tak musí byť jasné, že potrebujeme zdroje na financovanie vašich aktivít, uzrať pozíciu agentúr. Takže stručne ako lepšie, ako nájsť, bojovať proti novým fenoménom, ako bojovať proti dostupnosti. kokainu, pomocou Europolu a iných agentúr, ako bojovať proti novým psychoaktívnym látkam a budúca stratégia, a budúca kapacita agentúr. Ďakujem pekne, pán Bonny, pán Koelio. Dobrý deň. Ja zopakujem, alebo nechcem opakovať to, čo povedal pán Bóny. Súhlasím s jeho úvahami. Ja chcem poďakovať pánovi riaditeľovi nie len za vynikajúcu prácu, ktorú odvádza agentúra, ale aj za jeho prezentáciu. Bolo to veľmi výstižné. Hovoril o piatich hlavných snahách, Hlavne ide o kvalitu špecifických správ pre jednotlivé krajiny, ktoré teraz poprvýkrát sú veľmi dobre identifikované. Platí to aj Portugalsko, je to veľmi dôležité. Pán Boni hovoril o niektorých tendenciách, pozitívnych aj negatívnych aspektoch. A mňa najviac šokovalo možno to, že je tu nárast spotreby drog vo väzeniach. V podstate to je bezpečný kontext, aj keď ten narastol počet prípadov, treba sa zamyslieť na tom, že to je vec, ktorá patrí do kompetencie členských štátov, ale aj tento by mal sa toto téme dôležitú, dôležitosť a význam. Rejteľ hovoril o tých témach. Možno to najzávažnejšie je nárast počtu úmrtí kvôli predávkovaniu. Ja sa chcem spýtať, ako si observatórium vysvetľuje tento nárast Zaoberáme sa tu problémom konzumácie tvrdých drog. Je to, alebo je to problém, že rôzne produkty sa miešajú a to vedie k fatálnemu koncu, alebo nemáme úspechy pri prevencii spotreby drog, ako, analý, ako agentúra analizuje príčiny nárastu počtu umrtí kvôli predávkovaniu. Ešte úvaha, ktorú ja považujem za relevantnú. Komisár Polos tiež hovoril o obrovskej finančnej hodnote, ktorá je za týmto. Je to taká vysoká čiastka, pán Boni sa na to iste pamätá, hovorili sme o tom v súvislosti s organizovaným zločinom, hovorí o tom ako stimul, väčšina spotreby podporuje miestny uh, malý obchod v Portugalsku. Máme dobré skúsenosti s opatreniami, ktoré vnímam ako dobré postupy, ktoré by mohli pomôcť v boji proti droga, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Koelio. Takže pán riaditeľ, majte slovo, nech sa páči. Ešte odpovedať a príde záverečné poznaky. Ďakujem pekne, aby som chcel tiež poďakovať pánu Bonimu a Nikoliovi. Ja budem povedať na otázky, aké bude potrebovať dodatočné informácie, tak rád poskytnem prvá vec, čo sa týka otázky pána Bóniho. Vyšená dostupnosť. No, poprvé, ako som povedal, máme rôzne indikátory, ktoré ukazujú, že viac kokainu na európskom trhu zatiaľ nemáme žiadne náznaky, že by to korešpondovalo zvýšením počtu konzumentov. Rád by som ešte povedal, že vo vzťahu k tomu, ktoré aby ste hovorili o práci Europolu, tak musím povedať, že my veľmi úzko spolupracujeme. Europol bol tiež prvou agentúru, ktorú som oficiálne navštívil ako riaditeľ. Teraz pripravujeme aktualizáciu memoranda porozumenia na spoluprácu spolu s Europolom, kde sme my prispeli, tak spolupracovali sme s Europolom, keď predložili pred pár týždňami hodnotenie eh, hrozenia a rizik organizovaného zločinu. No SOKTA, nejak, jedna časť je tam venovaná droga, minulý rok sme tiež predložili druhé vydanie Európskej správy o trhu. No a z informácií, ktoré kozy dostalo na radi, tak informácie minimálne tie, ktoré má k dispozícii, sú také, že tentokrát mať veľkú prioritu. Zároveň všetky drogy, čo ja myslím, že technicky je oveľa lepšie. A umožní to aj všetky členské štáty usledovať implementáciu národných akčných plánov, všetky drogy budú mať rovnakú prioritu, pretože sú obsahom tejto priority. Druhá vec sa týka otázky nových psychoaktívnych látok. Ja si myslím, že jedna novej legislatíve, keď vstúpi do platnosti, je, že budeme využívať ten čas, počas ktorého členské štáty môžu implementovať kontrolné opatrenia, keď budú rozhodovať tak tentokrát. Ideme na 6 mesiacov, takže keď raz bude prijaté rozhodnutie, že látka bude pod kontrolou, tak čas medzi rozhodnutím a vstupom do platnosti je oveľa kratší. A to myslím, že je dôležité zlepšenie a ďalšia vec, prvá joint action. Vy ste sa ma spýtali, čo EMCDD potrebuje na implementáciu a odpoveď je jednoduchá, minimálne z krátkodobého hľadiska. My sme pripravení, naši partnery tiež. Už na tom pracujeme. V rozpočte na rok 2017 no, návrh komisie zvýšiť, dať dodatočný rozpočet na podporu databázy, či našim hlavným nástrojom. Nemusíte, je toto zlepšenie, takže my sme dostali niektoré dodatočné fondy na to, aby sme to, eh, finančné prostriedky, aby sme to zlepšili. A bojovali proti tomuto nás podporila aj štáty, takže ja by som chcel povedať, že sme pripravení a máme e, prostriedky. Ja keby ste sa pýtali na strednodobné výhľad, tak by tom, e, nechcem byť úplne negatívny, ale trošku opatrnejší. Ja viem, pán predseda, nie sme jedinou agentúrou, ale spolu s ďalšími agentúrami, tak pre nás je to ešte dôležitejšie. Čo najskôr potrebujeme kedy to bude dôležité, potrebujeme o tom, aká bude naša situácia po Brexite, pretože dopady už aj na VFR budú mimoriadne kritické pre všetky agentúry a konkrétne na agentúry s menším rozpočtom, pretože tam bol nejaký veľký škrt, tak by to malo dopady na operačnú kapacitu. No a vy ste sa pýtali na stratégiu IMCDD. Ja veľmi rád môžem ponúknuť vytlačenú verziu našej stratégie. Sme uprostred implementácie. Prvý rok a prvý krok je tiež vnútorná reorganizácia, ktorá prebieha. Ďalej prejdem k, pri, k pripomienkám a otázkam pána Kolia. Ďakujem za veľmi pozitívne pripomienky a za jeho neustálu podporu. Som veľmi rád, že sa vám páči, páčia správy o drogách v jednotlivých krajinách, pretože to je nedávny a nový príklad rôznych druhov spolupráce v rámci centra. Máme skupinu 6 alebo 7 kolegov z rôznych eh, jednotiek a oddelení, ktorí sú mimoriadne aktívni a vypracovali niečo, čo alebo niečo, na čo môžeme byť skutočne hrdí. A Chcete sa zamerať na viacej. Naši klientovi ste jedným z kľúčových klientov. No a súhlasím, že nárast potreby vo väzniach je trochu šokujúci. Takže je to skôr kompetencia členských štátov a nie EÚ. Ale k tomu môžem povedať, že to je všeobecný problém a tieto drogy, ale aj ďalšie súvisiace otázky, radikalizácia vo vezeniach. Tak tým témam, ktoré sú prierezové a ktoré súvisia s nejakými investíciami, snahami zlepšenia väzenia, samozrejme, ale súčasne nikto nemá jasné riešenie, takže musíme tomu venovať viac času a zdrojov a z MCDD. Môžem vám povedať, že neustále monitorujeme pokrok iniciatív. Keď sa hovorí o MPS, treba povedať, myslím, že sme o tom hovorili už aj v správe, o kapitole o trhu, že skutočne, že tieto nové syntetické kanabinoidy sú také malé, že je ťažké, aby ich personál v väzeniach a nápravných inštitúciách našiel. A posledná otázka, pripomienka sa týkala predávkovania a tiež hodnoty trhu. No čo sa týka predávkovania, tak nie je na to jedna jednoduchá odpoveď. Vieme, že niektoré zo zmien súvisia tiež s výrazným zlepšením merania a zaznamenávania, aj keď niektoré krajiny hovoria, že možno to je nízky odhad, pretože všetko sa analýzuje, registruje rovnakým spôsobom. V každom prípade skutočnosť, že že sme si a ľudci, ľudia berú viacero, viacero drog, to je tiež kľúčový faktor a skutočne aj, alebo aj tá skutočnosť, že Veľa fentamínov sa objavuje a spája s rôznymi inými látkami. To je dôležitý faktor. No a čo sa týka nových textov, chcem povedať ešte, že vieme, že pre, alebo tí, ktorí zomierajú na predávkovanie, keď žívajú látky ako metadón, sú ľudia, ktorí nie sú, a predávku sa metadónom sú ľudia, ktorí nie sú eh, v liečbe, z faktorov, ktorý dôležité, ešte nie je úplne pokryté priemerné pokrytie potrieb na liečbu v závislosti do opioidov je len 50%, v niektorých krajinách je to 50, 70%, eh, v niektorých len 7, 15 alebo 20, takže prebieha tá práca, ktorú treba ešte venovať eh, času. Hodnota trha približne 24 miliard. Hm, ale už sme povedali minulý rok, som rád, že komisár Avramopoulos tam hovoril, že toto je dôležitý element, ktorý nevideli v minulosti aj takýto dôležitý trh a zohrá to dôležitú úlohu v rámci závažnej trestnej činnosti organizovaného zločinu. Čiže my ešte spracúvame dáta a že v budúcnosti to bude oveľa viac ako ten prvý odhad, ktorý sme predložili minulý rok. A dúfam, že v budúcnosti budeme môcť poskytnúť aktuálne a čestné informácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem za správu. A všetko dobré celé agentúre. Ďakujem. Kolegovia, môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, bodu číslo 16. Máme tu už hosti. Ďakujem, že ste prišli na čas. Máme tu prezentáciu pána Manuela Navareteho, ktorý je vedúci Európskeho centra pre boj proti terorizmu na Europole. Nech sa páči, môžete prísť dopredu. Please have, please have a seat. Thank you. So, colleagues, Europol has been producing the annual EU terrorism situation and trend report. Kolegovia, máme tu správu ročnú TISA za rok 2017 v oblasti terorizmu. Je to správa o situácii v trendoch v EU v oblasti terorizmu. V najbližších týždňoch sa bude publikovať najnovší text, pokiaľ ide o ďalšie roky. Nebojte sa, niekto príde. A pán Manuel Navaret vám bude prezentovať tie hlavné závery. rečníka mi bolo povedané, že ospravedlňujem sa, to je už štvrtok po obede. Mali sme plný týždeň, takže ak vám to nevadí, z rešpektu voči vám, vysiela sa to do internetu. Dáme si 5-minútovú prestávku, ak súhlasíte, pretože možno ešte prídu kolegovia, ktorí si to načasovali na tú presnú hodinu, kedy ste mali začať, ak s tým súhlasíte. Dobre, takže poprosím vás 5 minútovú prestávku. Súhlasíte? I'm soldiering on. Um, so we've... Takže čakali sme a prišlo ešte viac zamestnancov, čo je dobré. I have, I have, I have news of a member. Mám dokonca aj správy o tom, že príde poslanec dokonca. O 5 minút. Okay, we, we have some members who are joining us for... Prídu teda aj poslanci, ktorí sa zaujímajú o túto tému, takže dáme si ešte tú prestávku. I'd like to welcome the EPP. Chcel by som privítať koordinátora za EPP, ale skutočne teraz už keď mám mikrofón, tak by som sa chcel poďakovať Roberte za jej prítomnosť. Už som povedal, že Libe sa stretáva, zasadá každý mes týždeň, niektoré výbory iba raz za mesiac, ale niekedy sa dostaneme do takýchto situácií, a treba si pripomenúť, že sme vždy vysielaní na internete, takže ľudia to môžu sledovať na internete a vidím, že prišiel ďalší koordinátor, skúsený člen nášho výboru. Nech sa páči. V tomto výbore ide o kvalitu, nie o kvantitu. My vieme, ako tá kvalita sa prejaví. Ako vidíte, vyplňam čas toto je už chvíľa, kedy sa vám začnú smiať. Takže, Natali, ďakujem za to, že ste prišli. Všetci ste prišli na čas. Mali sme začať o 15. Takže nikto nemešká. Dobre. Takže vítam ešte raz pána Navareteho, ktorý je vedúci Európskeho centra pre boj proti terorizmu a začíname Začali sme trochu skôr, ale už som hovoril o vynikajúcej spolupráci medzi našim výborom a Interpolom a táto spolupráca je teraz skutočne taká vyzretá v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Ďakujem za to, že ste prišli a bol, mali sme skutočne veľmi plný týždeň z viacerých dôvodov. Mali sme všetci veľmi plný program a preto vám ďakujem, že ste prišli. Takže pán Navarete trochu skráti svoj príspevok, ale predsa len spomenie tie hlavné body. Europol vyprodukuje tieto správy každoročné, tie sa nazývajú TISAT a poskytujú informácie o fenoméne terorizmu naprieč Európskou úniou v najbližších týždňoch sa už bude produkovať finálna verzia správy za rok 2016, takže Pán Navarete, vítam vás ešte raz. Ste vedúci Európskeho centra pre boj proti terorizmu a bude prezentovať tie hlavné závery tejto správy. Takže ešte raz vítam vás a máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré popoludne všetkým. A Teším sa, že ste prišli a že vám môžem prezentovať správu TISA 2017, kde hovoríme o konkrétnych údajoch a indikátoroch, kde vychádzame z roku 2016 a TISA 2017 oslavujeme už 10. výročie TESATu a my teda využívame tie číselné údaje a prezentujeme potom naše zistenia. Istotne viete, že by ste očakávali odo mňa viac než iba nejaké fakty a čísla, takže budem vám prezentovať tie hlavné zistenia, niektoré hodnotenia toho, ako tá situácia v súčasnosti vyzerá, pokiaľ ide terorizmus, aký to má dopad na bezpečnosť Európskej únie a našich občanov a všetkých inštitúcií, ako postupujeme dopredu pri riešení tejto výzvy, aké sú teda tie aktivity, ktoré Europol ako riešime tieto otázky, ako môžeme posilniť túto spoluprácu na európskej úrovni. ESAT e, mal pripraviť aj správu o tom, ako postupujú teroristi v Európskej únii a myslím si, že niektoré z ich zistení alebo tá správa, ktorú momentálne pripravujeme paralelne s Incentom pre jednotlivé predsedníctva. Tu vidíte prvé čísla. V roku 2016 mali 142 útokov, ktoré boli nahlásené Europolu aj našej organizácii TISATu 379 ľudí bolo zranených a 142 bolo zabitých. Ako vidíte, tie čísla sa zlepšujú, ako napríklad v roku 2015. Došlo tu k zníženiu počtu obetí, počtu útokov a z dôvodov, ktoré vám o chvíľu vysvetlím. Ale aj tie čísla, hoci sú lepšie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, predsa len celkové vnímanie tej hrozby je iminentné. A zažili sme katastrofálny rok, v roku 2016, pokiaľ ide o terorizmus. Prečo? Pretože pokiaľ ide o zacielenie teroristických útokov, sa menilo. Teraz sa už sústredia teroristi na veľké skupiny ľudí, ktoré neočakajú takýto útok. To znamená, modus operandi je iný. Okrem výbušnín používajú teraz teroristi vozidla a akékoľvek nástroje na to, aby zabili ľudí. Takisto si uvedomiť treba, že títo útočníci jednoducho sa objavili z čistého neba, nechali sa inšpirovať a potom útočia. A napríklad to, čo sa udialo minulý rok na, v metre blízko európskych inštitúcií vidíme, že to malo určitý multiplikačný efekt a tento efekt generoval takú mediálnu pozornosť. A pokiaľ ide rok 2015, mali sme viac zranených a úmrtí, než napríklad v roku 2016, predsa len to celkové vnímanie tej hrozby je vysoké. Navýšenie celkového množstva útokov v roku 2015 porovnaní s roku 2016 A treba povedať, že v roku 2016 ten počet útokov sa znížil. Osem prípadov úmrtí sme tu mali. Pokiaľ ide o terorizmus, inšpirovaný džihadizmom v roku 2015 vidíme, že proti nemu bojujú viaceré zložky, justícia, policajné zložky, aj Europol. Tie zatýkania sa konali hlavne vo Francúzsku, pokiaľ ide o všetkých 17, 718 prípadov nahlásených, 429 sa udialo práve vo Francúzsku potom Španielsku 69, 762, Holandsko 36, Rakúsko 30, Taliansko 28. Takže silné odhodlanie v boji proti terorizmu sme zaznamenali na úrovni členských štátov, a to vo všetkých členských štátoch. Zaznamenali sme 13 útokov, ktoré súvisia náboženským útokom teroristickým, ten hlavný, kde bolo najviac zranených, sa udial 22. Mája, marca v Bruseli, kde 30 ľudí bolo zabitých. 14. júla v Nice vo Francúzsku, kde prišlo o život 85 ľudí a 19. decembra, kde v Berlíne prišlo o život 12 ľudí, turistov aj miestnych. Ale aj mimo hraníc Európskej únie boli predmetom útokov európsky občania, útoky v Turecku, Egypte, Algérii, Nigérii, Afganistane, Bangladeši a Tunisku, takisto sme tu zaznamenali straty na životoch európskych občanov, ktorí boli zranení alebo zabití zo strany teroristov teroristických útokoch. Takisto únosy európskych občanov sa udiali mimo hranice Európskej únie a teroristi a kriminálne skupiny vnímajú európskych občanov ako veľmi e, dobré obete, pokiaľ ide o možnosť žiadania výkupného. V roku 2016 tá miera útosov bola veľmi vysoká v tých konfliktných zónach, kde je málo kontroly zo strany vládnych zložieb. Incidenty, kde došlo k únosom, sa týkali takých krajín ako Líbia, Mali a Filipín. Hodnotíme tú situáciu tak, že militantné skupiny nevyberajú nejaké individuálne konkrétne nacionality, národnosti, ale oportunistickým spôsobom útočia na ľudí. Ako teda vyzerá tá miera útokov v súčasnosti? Tá miera útokov je stála. Európska únia je konfrontovaná pokiaľ ide o tieto plánované útoky zo strany zosietených organizácií a zahraničných bojovníkov, ako to bolo napríklad v prípade policajných útokov na políciu v Belgicku, ako aj spontánne útoky, ktoré vykonala, vykonali individuálne osoby. Častokrát občania Európskej únie, ktorí žili alebo vyrástli v Európskej únii. Videli sme to v Berlíne, v Nice, Štokholme, Paríži. A takíto zahraniční bojovníci si vybrali Európsku úniu cieľene. Páchatelia týchto útokov sú riadení členmi islamského štátu, ich ideológiou a retorikou. Sú tu prípady, kde došlo k inšpirácii zo strany modus operandi islamského štátu, pretože terorizmus je živnou pôdou pre ďalší terorizmus. Takisto tu je aj silný apel vo vzťahu k propagande ISISu voči útočníkom, aby konali ako vojaci alebo vojaci islam, kalifátu islamského štátu. Ťažko sa to však hodnotí, či predtým mali nejaké prepojenie na islamský štát. Niektorí páchatelia boli známi polícii, ale ťažko sa dá vyhodnotiť miera rizika, ktoré predstavujú pre bezpečnosť európskych občanov, avšak neboli vždy vyhodnotení niektorí z nich ako bezprostredná hrozba, niektorí boli známi, pretože mali už záznamy, ale nie všetci. Je tu takisto navýšenie, myslím, že ešte sme na predchádzajúcej presvítke, už ste ma predbehli. Ďakujem. Je tu aj navýšená miera ľudí, ktorí cestujú do konfliktných zón Sýrie a Irak, aby sa pripojili k teroristickým zoskupeniam ako tí zahraniční bojovníci. A množstvo tých, ktorí sa navrátili, sa očakávalo, že bude vyššie, ale skutočnosť, že európske krajiny nezaznamenali takú veľkú mieru v roku 2016 týchto navrátilcov, ale hlavne tí, čo sa vrátili, boli maloletí a ženy. Takže kto sú tí teroristi? Máme viaceré profily v najnovších útokoch tí, ktorí sa vrátili, potom eh, organizované. Niektorí sú inšpirovaní zo strany Islamského štátu a niektorí konajú iba pod rúškom Islamského štátu. Videli sme aj navýšenú mieru žien, ktoré zohrávajú aktívnejšiu úlohu v jednotlivých útokoch Islamského štátu a sú pozbudzované, aby vykonávali útoky. Dnes títo zahraniční bojovníci sa radikalizujú veľmi rýchlo, dokonca v rámci niekoľkých týždňov. Zahraniční bojovníci sú motivovaní nielen tou zložkou náboženskou, častokrát táto zložka bola nahradená už takými sociálnymi prvkami, ako napríklad nátlak kamarátov, teda ten náboženský faktor nie je tým spúšťačom už vo všetkých prípadoch aké zbranie používajú. Ako som povedal, používajú sofistikované zbranie, ako sme videli v Paríži a v Bruseli, a v súčasnosti teraz už aj také náhodné zbranie. Tieto zbranie sa preukazujú práve vo forme ako napríklad vozidla alebo nože, ktoré mi útočia na bezbranné obete. Ďalšia priesvitka. Chcel by som vám ukázať, akú propagandu využíva terorizmus, hlavne islamský štát. Onlineová propaganda je súčasťou teroristickej stratégie. Je to snaha osloviť čo možno najviac ľudí v európskych štátoch. Podporuje sa násilnosť, ako aj získavanie peňazí pre podporu terorizmu. Kvalita propagandy pre islamský štát sa zvýšila. Máme však už nižšiu mieru šírenia tejto propagandy. Islamský štát to kompenzuje tým, že uploaduje audiovideá, teda cirkul, dali do obehu nahrávky hlasu a potom vrchole v roku 2015 množstvo takýchto vyprodukovaných videí sa postupne začal znižovať. Islamský štát má metódu, ktorý sa posunul od retoriky víťazného islamu k retorike odplaty a k retorike útokov islamu. To znamená, od nejakého víťazstva sa uberajú smerom k odplate. Takisto Al-Qaida využíva sociálne médiá a stránky na svoju vlastnú propagandu, ale tieto sú na také nižšej úrovni, keď to porovnáme s islamským štátom. pokiaľ ide o naše kroky, my, sa, my sme spustili referenčnú jednotku v roku 2015 v rámci pilotnej fázy. IRU označuje teroristický obsah, kde žiadame, aby takýto teroristický obsah bol z tých platform stiahnutý. Navyše, každý deň označujeme v súčinnosti s členskými štátmi takéto obsahy a Robíme akčné dni v jednotlivých členských štátoch, aby sa označil takýto násilnícky obsah a žiadame, aby sa znížila miera šírenia teroristických propagandy zo strany teroristických skupín. Takisto v spolupráci s komisom sme vytvorili interné fórum. Uvediem vám na záver mojej prezentácie pár údajov k tomu. Ďalšia priesvitka. Čo môžeme teda očakávať v najbližšej budúcnosti? Viete si predstaviť, že je ťažké identifikovať to, čo sa udeje v najbližšej budúcnosti. Ťažšie sa predpokladá tá situácia do budúcna v porovnaní s minulosťou, pretože znížila sa miera stability a predictability. Očakávame, že teroristi sa budú sústrediť na konkrétne ciele, očakávame, že sa budú sústrediť na ďalšie formy zabíjania, tak ako sme to videli aj v prvej časti roku 2017. V najnovších rokoch Európska únia zaznamenala viacej teroristické útoky, ktoré, z ktorých sa dá vyabstrahovať viaceré množstvo cieľov. Vieme, že tie ciele už nie sú také e, presné, skôr náhodné a útočí sa tu na európske symboly a takisto aj na predstaviteľov e, jednotlivých vládnych zložiek, ako napríklad v Taliansku to bola polícia. Ako teda tá situácia v Sýrii a v Iraku bude, aký dopad to bude mať na najbližšie susedné krajiny a na Európu? Myslíme si, že keď e- islamský štát bude porazený zo strany koaličných zložiek v Sýrii a v Iraku, bude pre teroristov, zahraničných bojovníkov situácia iná. Máme 5 scenárov, s ktorými počítame. Poprvé, buď zostanú v tej oblasti a budú ďalej bojovať na to, aby pokračovali vo svojich teroristických útorokoch a bojoch a a islamský štát sa stane organizáciou stále aktívnou v, v, v Iraku a v Sýrii alebo zostanú v oblasti a prežijú v enklávach, kde e, teda zostanú až kým budú porazení. Niektorí z nich sa môžu premiestniť do iných krajín. Preto je dôležitá spolupráca s krajinami Menaru. Niektorí z nich sa pokusia vrátiť do svojich krajín v Európskej únii. Bez ohľadu na to, ako sa rozhodnú, budú naďalej pre bezpečnosť Európskej únie ohrozbou. Dokonca bez kalifátu budú nebezpeční. A spomeňme si len na Charlie Hebdo. Islamský štát je schopný zautočiť v ktorejkoľvek časti Európskej únie obrázok, ktorý máme za rok 2017, je podobný ako v roku 2016. Treba ešte pripomenúť, že sme sa posledných 6 mesiacov utrpeli 8 útokov v tomto roku. To treba zdôrazniť. Ďalšia presvitka. Chcem napokon vzdať hold práci vykonanej e, výzvednými službami, polícii a súdnymi orgánmi v boji proti terorizmu. Je tu dôležitá bilaterálna a multilaterálna spolupráca, ktorá zachránila veľa životov. Skutočne, zúrazňujem, zachránila mnoho životov. Europol sa snaží čo najlepšie slúžiť európskym e, štátom. Máme e, analytické schopnosti na službu členským štátom, máme dostatočné skúsenosti a vedomosti, aby sme mohli slúžiť členským štátom. Všetkých 28 členských štátov a 11 pridružených strán je súčasťou Európskeho informačného systému. V máji 2017 tam bolo 725, 725 tisíc objektov. 22 tisíc ľudí podozrivých z napojenia terorizmu je zaevidovaných e, v tomto systéme. 4 tisíc zahraničných bojovníkov je tam takisto zaevidovaných. A tie údaje sa nám za 12 mesiacov podarilo zdvojnásobiť. Členské štáty čoraz intenzívnejšie využívajú informácie od Europolu do 11. mája 2017 členské štáty vykonali viac než 600 tisíc e, alebo poslali viac než 600 tisíc otázok do tohto systému a spolupráca s tretími stranami je takisto veľmi dôležitá na získávanie ďalších informácií na prevenciu teroristických útokov a ďalších úmrtí v Európskej únii. E, podpísali sme so Spojenými štátmi takisto dohodu o boji proti terorizmu, konkrétne s FBI. A podarilo sa nám takto identifikovať tisíce mien zahraničných bojovníkov. Europol, support... Europol, mám tu príslušné čísla. Here we are. Takže tuto máme 100, 127 e, vyšetrovaní v roku 2016, to je 50 nárast e, v porovnaní s roku 2015, takže 13 členských štátov a tretich strán e, je napojených na tento systém vrátane USA, uh Internal Referral Unit. uh takisto eh, o, má k dispozícii celý rad informácií, a pracujeme na rôznych platformách a v desiat, vo viac než desiatich e, jazykoch, aby sme bránili šíreniu e, teroristickej ideológie online. Potom je tu iniciatíva vnútorného fóra Európskej únie na zvýšenie dostupnosti alebo zlepšenie prístupu na teroristické platformy a na šírenie alternatívnych posolstiev online a máme aj poradnú skupinu, ktorá sa zaoberá e, teroristickou propagandou online. Sú tam ľudia z ICDC, e z akademickej sféry, aby sme bojovali proti teroristickej propagande online. Spolupráca s, tretiou, s tretími stranami je veľmi dôležitá. Zameriavame sa na e, Západný Balkán, Menár, a na udržanie miery spolupráce, ktorá sa zvýšila za posledné mesiace so Spojenými štátmi. Napokon chcem ešte povedať, eh, že chcem poďakovať eh, poslancom parlamentu za odhodlanie a pochopenie a podporu, pokiaľ ide o zdroje a usmernenia pre túto prácu. Polícia, bezpečnostné služby a E, spravodajské služby musia robiť, e, čo sa dá a samozrejme to isté platí aj pre vás, pre vás. Chcem takisto vzdať hold obetiam. Nastalo zníženie počtu ľudí zabitých e, pri teroristických útokoch roku 2016, ale to nestačí. Každá jednotlivá obeď je príliš veľa. Takže chcem vyjadriť svoju hlbokú sympatiu voči obetiam a ja osobne, ako aj Europol, naložíme všetko úsilie na to, aby sme e, túto výzvu, ktorá pred nami stojí, e, zvládli. Je ťažké vidieť svetlo na konci tunela, keď ste ešte kde si len na pol cesty. Viem, o čom hovorím. Vyše 20 rokov som bojoval proti ETE, e, teroristickej organizácii ETA. Ja viem, aké je to ťažké a Niekedy je dokonca ťažké, dokonca ťažké, keď si už ste v tom tuneli, nájsť takéto svetielko, ktoré vás vyvedie von. Ale robíme to v zájmu demokracie. Ďakujem vám za podporu a rád odpoviem na všetky otázky. Ďakujem pán Navarete. Máme celý rad e, poslancov, e, ktorí e, prišli do miestnosti, to je potešujúce. Samozrejme, súvisím, súhlasíme s tým, čo robíte. E, hovorili sme o cez prestávku, ako sa posilnil vzťah medzi týmto výborom a Europolom za posledné roky. E, uvedomujeme si rolu Europolu aj súvisiacich o, o, operácií, ktoré prebiehajú. Vieme lepšie, chápeme lepšie, e, aký je ich účel a chceme vám za ne poďakovať. Takže dostaneme sa k otázkám. Ešte e, ohľadom tej správy, o ktorej ste hovorili, chcem sa spýtať na jednu vec. Dobrý novinári nás informujú o tom, čo sa deje v islamskom štáte a podobne jeho obmedzovaní, o, o, e, o, o zúfalosti džihadistov, o, e, o ohavnostiach ktoré sa dejú v útokoch e, nožmi, autami, dodávkami. A o tom teraz dostávame správy pravidelne, takže ľudia o tom, väčšina ľudí o tom vie. Ale je tu iný problém a som si istý, že si to uvedomujete vy aj vaši analisti, analytikovia. Ktoré sú informácie, ktoré nie sú dostupné verejnosti? Napríklad e, spravodajský analytici sa zaoberali londýnskymi útokmi, e, dali to do súvisu s Ramadánom a to skôr s Ramadánom než s volebným cyklom. Takže otázka je, či sa táto správa zameriava na hĺbšiu analýzu toho, čo sa deje. Hovorím to preto, lebo tu nejde len o tie úmrtia, ale o účinky terorizmu v širšom smysle slova, slova zmysle účinky na demokraciu, bezpečnosť, jednotlivé komunity. Viete, o čom ide. Niektoré analýzy ohľadom informovania médií a komunít e, o tom, aké sú trendy, či bude viac útokov, lebo tá beznádej narastá. To je dôležité, takže to je jedna otázka. A potom ešte otázka internetu, politici čoraz viac poukazujú na to, že Facebook mal byť toto alebo tamto, že by mal povedzme stiahovať určité materiály a podobne. Aký máte na to názor? Ako sa k tomu staviate? Aké, aké je vaše najnovšie stanovisko? Hovorili ste o tom volebnom cykle, o tom, že to bude pokračovať. Takže aký je váš názor na to? No a Natali Blisbeck, prosím. A netvárte sa tak prekvapenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu prezentáciu, ktorá bola veľmi obsažná, hoci sme si nemohli prečítať pred prezentáciou samotno ten dokument. Viem, že to nemôže byť hneď zverejnené. V každom prípade vítam prácu každoročnú výročnú, ktorá nám umožňuje pochopiť celkový kontext, hoci tie útoči, útoky teroristické skutočne sa znásobili v poslednej dobe. Takéto správy predstavujú určitý základ na to, aby sme mohli my tu pripravovať konkrétne opatrenia, ktoré môžu pomôcť občanom, ktorí sú znepokojení. Ide o analýzy, evaluácie, hodnotenia, o možných hrozbách a takýto analýzy toho modus operandi, tak ako ste to vyspomenuli opakovane. Takisto aj pokiaľ ide o povahu týchto útokov, pretože to predstavuje skutočne informácie, ktoré sú dôležité pre našu prácu tu v parlamente. Takisto ste v prezentácii hovorili opakovane o profil, typy, typ, typových profiloch osôb, ktoré sa angažujú v jednotlivých teroristických krokoch, sú snáď analýze alebo informácie, o ktorých by ste mali, ktoré by ste mali k dispozícii, ktoré by umožnili zlepšiť prevenciu a identifikáciu osôb, ktoré sa môžu stať útočníkmi. Povedali ste, že tá situácia je pohnutá, vidíme to, avšak ako môžeme lepšie detekovať tie profily ja som francúzska, napríklad predvčerom e, tu bol útočník, ktorý pred, v Paríži pred katedrálou Notre Dame ktorý sa tváril, že je novinárom, e, študoval na univerzite, odkiaľ ja pochádzam, zrazu zautočil na policajta kladivom. Takže tieto analýzy z hľadiska nám umožňa urobiť niečo v tejto otázke. Možno na základe tých údajov, ktoré máte, vy by sa to dalo. A ďalšia otázka, ktorú sa pýtam ja sama seba, je, že či všetky štáty, ktorých sa to týka, posielajú všetky informácie, ktoré vy potrebujete do Interpolu. Povedali ste, že tomu tak je a ja sa preto teším. A druhá malá otázka, veľmi rýchla, vôbec ste nenaznačili, že niečo v kontexte kyberterorizmu, pretože v poslednej dobe o tom hovoríme opakovane, to znamená všetky tie súvislosti, pokiaľ ide o e, činnosť teroristickú na internete, využívanie internetu pre nelegálne aktivity vo všeobecnosti a takisto aj tie teroristické aktivity. Tie vaše údaje a analýzy a štúdie sa venujú aj týmto otázkam. Je kyberterorizmus v súčasnosti niečím, čo narastá aj ďalej? a vedie potom jednotlivým útokom tých osamelých vlkov, ak to tak môžem povedať, a, alebo či ide o celé organizácie, alebo či ide o využívanie internetu iba za účelom tej propagandy a čo si teda myslíte o tom, to, čo som sa spýtala na základe tých informácií, ktoré ste spomenuli. Ďakujem pekne, Ana Gomeš. Thank you so much. Ďakujem za správu a všetku vykonanú prácu Europolu, ktorá je veľmi dôležitá v tejto oblasti. Vieme, do akej miery sme od nej závislí a vôbec od práce eh, a spolupráce orgánov na mm, presadzovanie práva a spravodajské organizácie. Ten eh, počet e, teroristických útokov počas Ramadánu, ten v podstate je taký stabilný nie len v Európe, ale v, sem, v Indonézii, keď som žila pred 18 rokmi, to tak bolo. A navyše o, oveľa viac ešte, keď sa to spojí e, s núteným vytlačením ISIS z Iraku, Mosulu a Sýrie. Moje otázky súvisia s týmto. Poprvé, útok v Manchestri, ako si súvisel s Líbiou? Nie s občanmi Líbie, ale povedzme takto, boli to e, občania Líbie, ktorí ušli pred Kadafim. Je tam teda prepojenie na Líbiu, ktorá sa stála akýmsi svetostánkom teroristov vrátaní SISu. vidíte, že by sa Líbia skutočne stala, ale začala stávať takým zdrojom logistickej podpory alebo organizačnej podpory. Nie líbyský štát, pretože tým vlastne neexistuje, ale to, že to teritorium jednoducho tam nie. A teda, či ho takto využívajú takéto teroristické skupiny. A po druhé, sme teraz uprostred otvoreného boja medzi e, šítmi a sunitmi. Katar teraz je predmetom útokov sunitov za to, že e, e, v súvislosti s Iránom a teraz bol ten útok v Iráne. Vidíte nejaké, nejakú súvislosť? medzi tým, že suniti e, nakoniec financujú a umožňujú terorizmus ISISu a ďalších salafistických skupín. To si povedzme na rovinu. Takže ako vnímate to, čo sa teraz deje? I bude to ďalší zdroj teroristických útokov? No a v prípade Manchesteru a Londýna mnoho útočníkov e, verejnosť identifikovala ako nebezpečných ešte pred útokmi a, a zradikalizovaných. A neboli sledovaní, lebo neboli, nebolo, dost, nebol dostatok e, pracovníkov bezpečnostných orgánov pretože sa ich počet drasticky obmedzil v posledných rokoch za vlády Tóriovcov. Vidíte to ako skutočný problém? Pretože v podstate toto je jeden z dôsledkov úsporných programov. Dramatické zníženie, drastické zníženie, zníženie počtu pracovníkov bezpečnostných orgánov, ktorí by boli vhodne vyškolení, a koordinovaní potom vo svojej práci. No a potom prevencia a radikalizácie. Myslíte si, že e, to naše vlády vnímajú ako veľmi dôležité, pretože tu ide o e, snahu zabrániť exkluzii, vylúčeniu. To sa týka najmä ľudí z druhej generácie pristahovalcov, ktorí sa či, cítia byť vylúčení. Katarína, prosím. Ďakujem, pán predseda, a ja chcem poďakovať pánu Navaretovi za správu o práci vykonanej Europole a o tendenciách v oblasti terorizmu. Nadviažem na to, čo povedal Claude, charakteristika a tendencia e, z týchto posledných atentátov je v podstate tendencia nepredvídateľnosti No a nepredvydateľnosť útokov sťažuje prevenciu aj boj proti terorizmu. Pýtam sa preto, vzhľadom na to, že v niektorých predchádzajúcich prípadov už e, páchatelia týchto činov spáchali aj iné trestné činy, pýtam sa teda, či výmena informácií, zber údajov, ktorá je a určite môže byť aj ďalej veľmi užitočná, e, ktorý je užitočný. Či teda, či by nemal tento zber pokrývať tento typ informácií a osôb, to znamená ľudí, ľudí, ktorí už spáchali predtým trestné činy a nadviažem na Anu Gomeš, e, ktorá hovorila v tomto prípade o radikalizácii. Napríklad e, vo väzniciach by mali byť e, preventívne opatrenia proti radikalizácii a takisto aj opatrenia na odradikalizovanie. Čo si myslíte o tom, že ľudia, ktorí boli možno v ne, vo vezení len pre nejakú bežnú trestnú činnosť, e, e nakoniec výjdu z vezenia radikalizovaní nie sú o tom dostupné informácie, aby sa proti tomu mohlo zasiahnuť a aby sa títo ľudia nakoniec nedopúšťali teroristických útokov. Hovorilo sa aj o počítačovej trestnej činnosti, urobili sa kroky vpred, ale mám tu otázku ohľadom financovania terorizmu. E, aký typ prvkov a informácií sa zbierajú, aké sú hlavné zdroje financovania, do akej miery používa terorizmus najmodernejšie systémy na prevod peňazí napríklad a ostatné finančné nástroje. Prístup k takýmto informáciám je možný. Terorizmus je čoraz menej predvydateľný, ako som povedala. A zber informácií, prehlbovanie informácií, výmena informácií pri boji proti terorizmu, myslím, že je z tohto pohľadu nesmierne dôležitý. Ďakujem. Ďakujem, Katarína. Monika Holmajer. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pán Navarrete, srdečne vám ďakujem za to, že ste opäť tu medzi nami a ja ľutujem, že som tu nebola úplne na začiatku nevypočula som si vaše zaujímavé slova, ale aj napriek tomu mám dve alebo tri otázky, ktoré, ktorými rozmýšľam, nie je jednoduché ich zodpovedať. Ja si slúbujem od vás istú orientáciu. Poprvé slovo ohrozenie nemá žiadnu definíciu, no a tí, ktorí boli atentátnici, neboli v kategórii ohrozenia, ale v predstupni alebo predchádzajúcom stupni boli označení za salafistov, ale nie za násilných eh, eh, páchateľov, alebo neboli označení za takú hrozbu, že by mohli spojiť, spáchať atentát. Vidíte možnosti, že medzi členskými štátmi eh, by sme vytvorili lepšiu spoluprácu, koordináciu, ale aj koncepciu s tým, ako sa s týmto prostredím vyrovnáte pretože ich je niekoľko tisíc, ako sa pozrieme na to celé prostredie. Po druhé, keď som bol vo Francúzsku, tak veľmi ma zaujímala základná myšlienka, že snažíme spolupracovať s rodinami, ale a ponúknem osobitnú pomoc, keď sú prístupní pomoci a sú ochotní spolupracovať s príslušnými organizáciami a policajnými orgánmi. Myslím, že tu ešte máme čo doháňať, pretože nejak spolupracovníka a salafistickú scénu musíme nejak oddeliť od tých, ktorí skutočne sú pripravení spáchať teroristický čin. Na no tretia otázka, čo mňa zaráža, je rýchlosť, ako sa dajú obratiť mladí ľudia. Keď sa pozrieme na niektoré prípady, tak to neboli dlhé roky príprav, samozrejme, boli otvorení v istom zmysle, ale ako teraz v Manchestri, bol to mladý človek, ktorý bol úplne frustrovaný kvôli tomu, že zaraždili jeho kamaráta, čo ho s tým vôbec nesúhlasilo. Vrah je vo vezení. No, my sme pri prieskume Nemecku zistili, že všeobecne medzi deťmi. 68% odpovedalo, že to je imám a nie súd. Takže bola tu voľba súdy a právny štát na jednej strane a imám. A zistili sme, že v niektorých oblastiach téma právneho štátu, tak ako to chápem my, aj v prípade atentátu na Manchestri, a tak to chápu úplne inak. Ako sú tieto rodiny? ako vysvetliť, že žijú v krajine, kde platí právny štát a demokratický poriadok. Čo očividne teraz nechápu. A ďalej analýza informácií, kde sa objavilo, že informácie boli, ale analýza informácií o hrozbe niektorých ľudí, výmena informácií o ich cestách cez Nemecko, Taliansko, Líbiu a potom naspäť. No, myslíme, že pri prípade osob, ktoré už boli predmetom záujmu, že informácie sa budú vymeniať lepšie, aj analyzovať lepšie, pretože predtým boli v Líbii, tak je to relatívne nápadne, ak nejaký salafista často agresívny vycestuje do Líbie, ak je tam časť rodiny, tak Líbia nie je úplne miesto liečby, povedzme, ale radikalizácie. Zločinecké skupiny tam využívajú mladí. Ďakujem pekne, že som mohla položiť otázku. No, Ako vidíte, kolegovia sa pýtajú tieto otázky a poznajú túto tému a preto sme si vyčlenili na to dosť času. No, tu mnohé otázky o radikalizácii, trendoch, ktoré panujú, no bude náročné pre vás detaľne zodpovedať na všetky, ale nejaká pridaná hodnota, čo vidí Europol a kolega, čo my momentálne nevnímame, možno by ste nám možno povedali, mohli mm, informovať, máte teda pár minút eh, na reakciu na päť kolegov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky, sú skutočne veľmi relevantné. A ja niekedy sa pýtam rovnaké otázky ako vy, že mojou úlohou analyzovať eh, skutočnosť eh, hypotézy, a dôsledky, aby no, sme dokázali predpovedať niektoré roky a tak podporiť členské štáty čo najlepšie. Ako vieme, no a samozrejme vy sa pýtate pričovať limity TESAT, ale pokúsim sa aj mojou úlohou zhodnotiť, ako sme na tom teraz, či môžeme urobiť viacej, či môžeme robiť eh, veci lepšie a tiež aká je najväčšia výzva, ktorú máme pred sebou. Keď som prezentovala v 2016, aké volatilné je teroristické prostredie. Musíme sa pýtať rovnaké, my musíme byť čo najagilnejší, flexibilnejší a prispôsobový, tak ako teroristi každý jeden deň. A sú tu dve veci, ktoré na našej spolupráce, ktoré treba zlepšiť. My sme zlepšili kvantitu a kvalitu informácií vymieňaných na inf- úrovni členských štátov. Europol je len špička. My umožňujeme výmenu informácií a reálne výmena informácií sa uskutočňuje na bilaterálnom úrovni celkom dobre ale bilaterálna spolupráce. Spolupráca väčšinou nemá žiadnu pamäť. My, Europol, máme záznamy, máme pamäť zaznamená tieto výmeny a to preto sa dá použiť na analytické účely. My máme tú pamäť a to je našou pridanou hodnotou. Môžeme analyzovať dáta s analytickou podporou a doplňame sa na, tak ako som povedal, je tu rozvoj silnej multilaterálnej a bilaterálnej spolupráce, ale my musíme niekedy tiež implementovať dva hlavné faktory. Nesmieme zabúdať na to, čo je relevantné. Spoluprácu jedna je rýchlosť. Musíme byť veľmi rýchli a okamžite vysielate informácie. Musíme zaistiť, že budeme rýchli a súčasne musíme byť presní. Nemôžeme si dovoliť žiadne chyby. Musíme písať všetky informácie, ktoré potrebujú členské štáty, pretože oni sú zodpovedné za príjmanie opatrení. My musíme ich podporiť a musíme v tom byť presní. Takže ďakujem za všetky tieto otázky. Čo sa týka trendov, tak hlavná eh, časť eh, spravodajskej policajnej práce je identifikovať trendy, nejaké vzorce a šablóny, pretože to nám umožní predpovedať ďalší krok teroristov. Keď teroristi sa stali nepredvídateľní a ich činy nepredvídateľné, tak um, sa im nedá ani predchádzať. Čím viac informácií získame výmenou informácií, analytickými správami, zaznamenávaním výmeny informácií, tak tí lepšiu šancu máme na identifikáciu teroristov a identifikáciu toho, aké rizika predstavujú pre EÚ, globálnu bezpečnosť a môžeme pomôcť členským štátom prijímať kroky na to, aby sme zabranili teroristom, aby sa radikalizovali, aby sa stali z nich teroristi a aby spáchali trestný čin. Takže toto je hlavná vec, ktorej sa teraz venujeme. A ak dokážeme predpovedať ich kroky, tak im budeme môcť aj zabrániť. My sa skutočne obráme týmto a momentálne vykonávame analytické správy, čo ich motivuje, aký je ich profil, e, čo ich e, spúšťa, ich kroky. No a hovoril som tiež o e, zacielení blízkej budúcnosti, tiež predsa spoločné indikátory, čo by mohlo pomôcť dôstojníkom prvej línii, keď sú konfrontovaní s reálnou situáciou v prípade možného teroristického útoku, teroristického činu a tiež zaoberáme možnými útokmi na vojenské a policajné ciele. To je tiež istý trend, no tomu sa venujeme, venujeme a informácie skupujeme členským štátom. Čo sa týka počítačovej kriminality, zatiaľ nemáme žiadne náznaky o tom, že teroristi používajú počítačové nástroje na kritickú infraštruktúru. Myslím, že ak budú môcť, tak to urobia. Zatiaľ som si istý, že majú zámer, ale nemajú schopnosti a kapacity prekonať prekážky, firewally na to, aby sa to boli úspešní, ale my tiež musíme bojovať proti online terorizmu. Musíme odstráňovať tieto informácie. Nitia šírenie propagandy, čo umožní radikalizáciu ľudí a my tiež pracujeme na špecifických prípadoch eh, na dark webu. Máme prípady nákupov zbraní a spolupracujeme s Centrom pre počítačovú zločinnosť. Sú na to experti, aby sme zaistili, že nenecháme žiadny priestor, žiadne medzery, žiadne mm, pre teroristov. My tiež monitorujeme, či používajú bitcoiny alebo nejaké alternatívne platobné metódy. Doteraz teroristická, čin, teroristické činnosť je relatívne ľahká, čo je teda, teda lacná, čo je náročné financovanie terorizmu. Čiže ak ste osamoteným aktérom, tak nepotrebujete veľa peňazí, aj na prenáte automobilu nepotrebujete veľa peňazí. My teraz sledujeme štyri také hlavné ci, nočnú inteligenciu, financovanie terorizmu, aby sme obmedzili prístup vrátane nových možností. Útoky v Manchestri, kde toto vyšetrenie, ktoré vykonala britské spravodajské služby, ich podporujeme, oni žiadali informácie s Europolom, spolupracujeme s nimi v tejto špecifickej oblasti. Je ťažké zhodnotiť situáciu, ale myslíme, že profil e, zdá sa je podobný ako profil, ktorý sme videli predtým v iných prípadoch v Európe, ale tiež sme videli a možno som o tom nehovoril, 127 prípadov v 2016 na európskej úrovni a my ako Europol sme zakočili v 127 prípadoch Spolupracovali sme s členskými štátmi. Väčšine prípadov sme podporovali a pomáhali jednému alebo dvom členským štátom. No a preto, prečo? Pretože tie prípady nie sú prepojené. Zdá sa, že Manchester nie je spojený s Londýnom, Berlín nie je spojený s Parížom, takže Dobre je, že to nie, že nie je spomené, takže to je dobre, že to nie je sieť. Ale zlé je, čím menej sú prepojené, tým horšie sa dajú predpovedať. Pretože policajná práca, práca spravodajských služeb je založená na spojeniach. Ak nie ste s nikým spojení, tak je ťažké vedieť, kto ste. Čím menej sú spojené, čím sú izolovanejší, tým ťažšie je, je pre policiu, spravodajskú služby vytvoriť profil a prijať príslušné kroky a opatrenia, pretože bezpečnosť a v konečnom dôsledku je len hodnotenie rizik a stanovovanie priorít. Nemôžeme, aby každý podozrivý, každému podozrivým sa 24 hodín venoval jeden policajt. Viem, že môžeme urobiť viac, ale neviem, či môžeme urobiť viac, ale môžeme to robiť mm, lepšie, čiže je to hodnotenie a priorizácii a potrebujem všetko informácie, ktoré máme. A sa snažíme robiť veci lepšie v každom prípade. No a čo sa týka konfliktov medzi a šítmi, tak očakávame dopady na bezpečnosť v EÚ. Máme prípady v minulosti, násilné frakcie, či to mi to útočia na sebe, nie sú dobré správy pre nikoho, pre kresťanov, sunitov, šítov, ani moslimov, pre Európanov, pre žiadnych občanov. Tento konflikt prináša len, že problémy terorizmu spôsobuje len ďalší terorizmus. Že tiež som hovoril, čo sa týka profilov, náboženstvo, náboženské ambície nie sú jediným motivom stať sa teroristom stále existujú manipulácie, ale teraz je to o pomste, odplate, niekedy o psychických problémoch, existuje mnoho ospravedlňov, alebo povedzme to takto, je množstvo osobných dôvodov stať sa teroristom a ospravedlňujem sú náboženské ašpirácie. My musíme ale aj tak bojovať proti radikalizácii. Ja musím zdôrazniť úlohu e, psychológov, sociálnych pracovníkov, inštitúcií, verejnosti, ľudí, ktorí pracujú v sociálnych médiách, boli proti radikalizácii. My nemáme alternatívu. Proti tomuto policia nie je zodpovedná za alternatívny. Alternatív. Parlamenty sú, žurnalisti sú, tí, ktorí im hovorí, že toto nie je pravda, alebo nie je správne. Ja sa snažím podporovať členské štáty. A toto je všeobecná výzva pre všetkých. Radikalizácia, ale proti radikalizácii musí byť súčasť policajnej práce, ale ešte viac je to v sociálnej a vzdelávacej úrovni. Takže ja myslím, posunuli sme spolupráci a pani Holmare, čo ste hovorili, ten obraz je stále nie ešte kompletný, potrebujeme viac informácií. Každý jeden prípad je rozdielný od predchádzajúceho, takže nie je to porovnateľné. A pre mňa stále nie je dostatočné povedať, že Berlín je rozdielný od Manchesteru, Belgická, ale ja nikdy nepoviem, že nemôžeme urobiť nič. My sa snažíme identifikovať a každý jeden prípad aby sa to dalo využiť v iných prípadoch. Po teroristických útokoch, ako v Manchestri alebo Londýne alebo v Paríži, najdôležitejšia otázka pre členské štáty je, čo sa stalo, koľko obetí, ako sa to stalo. A druhá otázka, ktorú musia riešiť členské štáty, je kto to spáchal. Takže relevantná otázka je kto a čo. Ale krem tých sú dôležité otázky, ako sa to stalo a prečo sa to stalo. A to je úloha Europolu sústrediť sa na podporovať členské štáty a hlavne ako a prečo. Pretože v tom môžeme pomôcť členským štátom poskytnúť informácie, spravodajské informácie, aby sa dali predpovedať ďalšie teroristické útoky. Vážený pán predseda, myslím, že som zodpovedal na väčšinu otázok. Áno, ja som chcel povedať, že vy ste kolegom z Europolu, ktorý má skutočne skúsenosti z nasadenia a diskusia by mohla pokračovať aj eh, veľmi dlho. Bohužiaľ, čas nie je na našej strane, ale nepochybne budeme ďalej spolupracovať v tejto oblasti špecificky v boji proti terorizmu a myslím, že keď toto robíme, potrebujeme tiež diskutovať o nejaké proti terorizmu, o médiách, ako prebieha komunikácia. To je medzera, ktorú musíme vyplniť. No a aj táto krátka kvalitná diskusia bola mimoriadne užitočná. Ďakujem poslancom za to, že prišli. A takto neskoro vo do povedia. Pán Naverety, ďakujem veľmi pekne. A kolegom v Europole. Máme tu viacero návštevníkov počas tejto diskusie. Dúfam, že to bolo pre vás zaujímavé. Boli to návštevníci našej kolegyne Natalie Griesbeck, delegácia francúzskej právnickej komory. Takže srdečne vás vítame a dúfam, že tá diskusia bola pre vás zaujímavá. Hmm väčšinou našim návštevníkom zatleskáme, tak môžeme tak robiť aj teraz. Dokonca aj právnikom. No, prepáčte, to je britský humor. French, but anyway. Okay, you're very welcome. And, uh, thank you. Ďakujeme pekne a ďakujem aj poslancom, ktorí tu boli a dúfam, že sa čoskoro opäť uvidíme. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegové, teraz prejdeme na záverečný bod dnešného povedia. Tiež bod 17 a prezentácia komisie. Ďakujeme komisii, kolegovia, za to, že ste prišli trošku skôr. Ak by sme tento bod začali skôr, toto oznámenie o ochrane detí v rámci migrácie, to je veľmi dôležitý bod opätovne kvôli vstupu bodov, ktoré máme na programe náročne pre našich poslancov že sa zúčastňovať, ale vysielať sa to na internete a je dôležité, že sa uskutočne táto diskusia, ktorú sme upozorňovali už dnes, keď sme hovorili o azile. Takže kolegyne, kolegovia, 12. apríla komisia vydala svoje oznámenie o ochrane detí, migrácii počet detí, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Nemusíme to pripomínať. Ani tie, ktoré sú bez prievodu, ich počet narastá a oznámenie je preto veľmi relevantné pre diskusie a súvisiace legislatívne návrhy, eh, reformu spoločného európskeho azylového systému. Sú tu zriadenie európskej siete ručníkov. No a sa ochránite podľa dublinského nariadenia. Takže slovo dostane Steven Ryan z DG Home a Kiara Adamo z DG, DG Just, aby nám predstavili toto oznámenie, ktoré čakáme. Takže začneme Stevenom. prepačte, viem, že a ukazujú na Kiaru, takže nech sa páči, začnite. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, a ďakujem za túto príležitosť predstaviť a oznámenie komisie. My veľmi potrebujeme podporu Európskeho parlamentu, aby práva detí zostali centra politickej agendy a nezabúdajme stručne na to, prečo komisia pridala, prijala toto oznámenie. 2015-16 30 žiadateľov azyl eh, bol, boli deti a 6 násobne a eh, za ostatných 6 rokov narastol počet žiadateľov det, detí, ktoré žiadajú azyl. Keď sa pozrieme na samotný rok 2015, tak 315 tisíc detí eh, ktoré sú do Európy po mori. No, Situácia sa zhoršuje, ktoré boli už pri ochrane eh, detí, migrácii. Takže za ostatné mesiace, roky sme diskutovali s advokátmi a bojovníkmi za detské práva o týchto témach. sme si vypočuli mnohé svedectvá samotných detí. Situácia je stále nepriateľná v viacerých ohľadoch. No a my si skutočne vážime podporu a prácu Európskeho parlamentu a medziskupiny pre detské práva. V novembri minulého roka skupina sa zaoberala týmito otázkami, no a myslím, že to bol spúšťací identifikácie potrieb. Že sme najdôležitejšie aktivity a kroky, ktoré treba splniť. Takže to znamenie prijímame správny prístup. Musíme národnú organizáciu umožniť, aby robili to, čo môžu na podporu a vytvorenie fungujúceho systému. Treba tiež zvýšiť kapacitu pre deti, aby žiadali o dodržiavanie a rešpektovanie svojich práv. Najlepší záujem dieťaťa je hlavným cieľom všetkých krokoch. A ako som povedal, oznámenie sa zaoberá tie najakútnejšie krátkodobé kroky. E, situácia nie je len o deti bez prievodu, aj keď sú osobitne zraniteľné, to ľudia, ktoré sú oddelené od svojich eh, rodín a zaoberáme sa tiež eh, krokmi, ktoré pomôžu vybudovať kapacitu a systémy na ochranu detí. To by malo byť eh, dlhodobé a strednodobé dopady. Stručne sa vyjadrím k dvom otázkam, pretože dostane slovo môj kolega z DJ Home. Poprvé, efektívne ochrana. Deti potrebujú nielen ochranu, ale aj stabilitu a kontinuitu a pre nich ten ochranca alebo poručník zohráva dôležitú úlohu. A to nesúvisí len s azylovým postupom, aké diskusie, ktoré teraz vedete, sa sústreďujú na azylovú reformu. Že sa nám pre deti okrem ostatných zárok ako adekvátne prijatie, prístup ku všetkým postupom, zjednotení rodín a tak ďalej. A nesmieme zabúdať na to, že tu viacero cezhraničných aspektov prácu porušníkmi členské štáty využili eh, všetky existujúce kanály, ako napríklad ten, ktorý vytvára nariadenie Brusel 12, Takže z krokov, ktorý sme oznam bolo vytvorenie európskej siete poručníkov. Začali sme na tom pracovať. Stretneme sa s členskými štátmi budúci týždeň na expertnej úrovni 16. júna a pridelujeme financovanie, financie na to, aby sme zvýšili eh, túto prioritu efektívneho poručníctva. No a čo sa týka prijatia, potrebujeme eh, použitie radovej základu a na to tiež vyčlenujeme financovanie. A po druhé, potrebujeme preskúmať aj disponibilitu alternatív, pokiaľ ide o administratívne zadržiavanie detí. To je veľmi urgentné. Komisia povedala, že vyčlení nové fórum o právach detí v novembri pokiaľ ide o otázku zadržiavaných detí a pokiaľ ide o podporu alternatívnych štátov. Takže dúfam, že tento parlament a poslanci sa zúčastnia. Dnes, keď hovoríme na Rade ministrov, máme spoločnú radu medzi ministrami justície a vnútra. Príjmajú ad hoc závery rady na základe tohto oznámenia kde sa prizývajú členské štáty, aby prijali implementačné kroky na ochranu detí na základe odporúčania tohto vyjadrenia. Myslím, že to je dôležitý krok vpred, pretože netreba ani hovoriť, že väčšina tých krokov skutočne spočíva a závisí od eh, kapacít v jednotlivých krajinách, takže Týmto môžem dať e, slovo teraz kolegovi z DG Home, pokiaľ ide o ďalšie otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne, Kiara. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi zablahoželať za prezentáciu kolegyni, za to, že vysvetlila detálnym spôsobom niektoré z tých konkrétnych krokov, ktoré komisia spomenula vo svojom oznámení. Ako bolo povedané, tieto pozostávajú z celej palety konkrétnych krokov v budúcej, najbližšej budúcnosti, pokiaľ ide o posilnenie cezhraničnej spolupráce a koordinovaných postupov, kde budú na národnej, regionálnej ako aj medzištátnej úrovni spolupracovať všetci relevantní aktéry. Nebudem teraz opakovať, čo je tam vyhlásenie, ale spomeniem niektoré kľúčové prvky, ktoré podľa nášho názoru pomáhajú riešiť otázku detí migrantov komplexným a efektívnym spôsobom. Musíme urobiť všetko preto, aby deti boli rýchlo identifikované, registrované ako deti, keď sa dostanú na pôdu Európskej únie, aby sa urobili opatrenia, ktoré povedú k tomu, aby sa deti nestratili. Deti migranti, ako viete, sú mimoriadne ohrozené vykoristovaním a obchodom, pašovaním ľudí. Ako viete, počet detí, ktoré boli označené ako stratené, je skutočne veľký. Preto sme urobili viaceré opatrenia, ktoré musia prijať členské štáty urgentným spôsobom. Apelujeme na členské štáty, aby si vymieniali porovnávateľné údaje na to, aby zjednodušili cezhraničné pátranie po chýbajúcich deťoch a overovali sa aj príslušné prepojenia na rodiny ich. Takisto treba sa držať patričných potrokolov, aby sa systematicky nahlasovali a reagovali prípady, kde sa deti stratia. Takisto komisia apeluje na to, aby od, samého, od samej fázy identifikačného procesu, registračného procesu bol niekto, kto je zodpovedný za konkrétne dieťa. Špecificky apelujeme na úradníkov, ktorí sú zodpovední za ochranu detí, aby boli prítomní v tých hotspotoch Grécko-Taliansku. Registrácia a otlačky prstov sa musia urobiť patričným spôsobom a hodnotenie veku sa musí realizovať tam, kde sa treba zvážiť čo možno najviac využia neinvazívnych metód. To znamená, treba využiť multidisciplinárny prístup, ktorý sa týka aj psychologických techník. A v tomto ohľade EASO, azylová agentúra, ako je v procese aktualizácie svojich usmernení, pokiaľ ide o hodnotenie veku. Ako ste spomenuli, pán predseda, potrebujeme revidovaný spoločný systém, ktorý bude ešte lepšie reagovať na to, že kto, kto si vyžaduje takúto pomoc, ochranu a treba robiť všetko preto, aby, aby sme mali k dispozícii všetky nástroje, ktoré sú potrebné na plnenie našich spoločných záujmov a musíme sa takisto snažiť identifikovať maloletých patričným spôsobom, aby poručníci a zodpovedné osoby boli automaticky určené, pridelené týmto deťom v rámci celého procesu, tak to povedal už môj kolega, aby tu boli adekvátne recepčné podmienky, ktoré budú poskytnuté týmto maloletým. Takže my apelujeme na kolegislátorov a na parlament, aby sa dosiahli čo možno najrýchlejšie formy e, dohody a ešte e, apelujeme na členské štáty, aby hodnotili tie žiadosti detí e, ohľadne azylu, aby sa tieto spracovali prioritným spôsobom. A v našich správach, ktoré sme za posledných 12 mesiacov vydali, chceme, aby sa e, stalo prioritou relokácia detí z Talianska a Grécka v tých prípadoch, kde je to náležité. Takisto komisia zdôrazňuje, a to je podľa môjho názoru veľmi dôležité, že je veľmi dôležité, aby sme našli dlhodobé hľadisko, ktoré bude v záujme dieťaťa, bolo identifikované čo možno najskôr. Vo väčšine prípadov to znamená, že buď sa bude jednať o integráciu v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, alebo to bude návrat, návrat do krajiny pôvodu na to, aby sa dieťa znovu zlúčilo s rodinou. Musíme robiť všetko preto, aby tie deti, ktoré zostanú v Európskej únii, boli správnym spôsobom integrované a aby sa stali obohacujúcou súčasťou našej spoločnosti. Na to, aby sme to dosiahli, musíme poskytnúť všetky opatrenia integračné, vrátanie prístupu k vzdelávaniu, vzdelávaniu jazykového, takisto aj zdravotníckej starostlivosti. Musíme teda robiť všetko, preto to treba zdôrazniť, aby prístup k týmto opatreniam, pokiaľ ide o vzdelávanie, a spo- zdravotná starostlivosť musí toto robiť inkluzívnym spôsobom, aby to neviedlo k segregácii, k xenofóbii, ktorú to môže pri, so sebou priniesť. A pre tých, ktorí budú navrátení, musí sa urobiť všetko preto, aby sa vystupovala rodina týchto detí a aby sa uplatnili všetky reintegračné opatrenia v krajine pôvodu. To, čo všetko si vyžaduje, investícií zo strany európskych štátov, ale takisto máme na úrovni Európskej únie finančné prostriedky k dispozícii, ktoré využívame pri financovaní medzinárodných organizácií, ktoré pracujú priamo v teréne pri implementácii programov, o ktorých hovorím. A posledný bod, ktorý by som chcel spomenúť, to je potreba riešiť prapríčiny, ktoré primeli také množstvo detí, aby vôbec sa vydali na tieto nebezpečné cesty do Európy. A to znamená, že nielen treba riešiť otázku chudobu a konfliktov, ktoré sú vlastne tou hlavnou príčinou tej migrácie, ktorú dnes zaznamenávame, ale takisto aj jednotlivé potreby a nedostatky, pokiaľ ide o ochranu, ktoré sú vlastne realitou tej situácie detí vo viacerých častiach sveta, vrátane takých krajín, ktoré sa nachádzajú na tej osi migračnej do Európy. Takže tá situácia si vyžaduje financovanie hlavne takých projektov, ktoré vedú k rozvoja systému ochrany detí v tretich krajinách a lepšej spolupráci medzi tretimi krajinami, pokiaľ ide o tento pokiaľ ide o túto tému a pokiaľ ide o otázku spolupráce s e, občanskou spoločnosťou v týchto krajinách. Rečník bol prerušený. Naši poslanci budú musieť kvôli cestovaniu odísť čoskoro. Ja už končím. Takže treba s týmito krajinami byť v kontakte, aby sa vytvorili príležitosti pre tieto deti v tretich krajinách, ale treba bojovať aj proti kriminálnym sieťam. A na záver, pokiaľ ide o presídľovanie, takisto apelujeme na členské štáty, aby sa zvýšili záväzky, pokiaľ ide o lokáciu zo strany členských štátov, pri všetkým v prípade najzraniteľnejších detí, ktoré nebudú schopné same dostať sa do bezpečných krajín. To znamená, pre tieto deti musí byť priorita práve tá relokácia. Niektorí poslanci musia už letieť, takže len to pripomínam, aby sme potom mohli reagovať. Niektorí neletia, niektorí letia. To je vlastne tá hraničná hodnota medzi ľuďmi, ktor- poslancami, ktorých tu máme. Ešte v rýchlosti to zopakujem. Pokiaľ ide toto oznámenie, ide o veľmi dôležitú, dôležité oznámenie. Jedna vec, pred dvomi týždňami som bol v Grécku, pani Čeniči, Anna Gomeš, boli v tej delegácii, všetky mimovládne organizácie žiadajú to poručníctvo úradníkov, ktorí budú chrániť záujmy detí. Všetci títo zamestnanci sú na prioritných priečkách zoznamu požiadavek mimovládnych organizácií v Grécku, v Taliansku, ale jedna pripomienka, keď už sa pozrieme to oznámenie, toto oznámenie sa týka hlavne presídlovania, a súvisí to s investíciami členských štátov do sociálnych systémov, do ktorých majú byť zaintegrované tie deti a tie ľudia, takže v podstate sú to veľké otázky. Už sa tu spomenuli systémy tretich krajín, pokiaľ ide o starostlivosť o deti to znamená, vôbec to nebude lacné a predovšetkým pokiaľ ide takisto aj o interakciu, ktorú ste spomínali. Teda ide o veľmi dobré oznámenie, ale na to, aby sa to realizovalo, pretože realita je iná vec, to si bude vyžadovať veľké úsilie z našej strany a preto by som chcel jasne povedať v samotnom úvede, že to je hlavné oznámenie, ktoré síce veľmi komplikovaná, bude si vyžadovať našich skúsených poslancov, aby skutočne to pretlačili v celej svojej komplexnosti, pretože to súvisí s veľkými nákladmi, ale tá hlavná úloha je integrácia a myslím, že ste to veľmi dobre objasnili, takže začneme teraz s Katerínou Čenič, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem zástupcom komisie za e, prednesenie správy, ale takisto aj za poukázanie na prácu interskupiny pre práva e, maloletých pod vedením pani Koraca Bild. E, ďakujem vám, že ste teda takto zohľadnili príspevok aj príspevok tejto interskupiny. E, oznámenie o ochrane maloletých migrantov je dôležitým krokom v ochrane maloletých, ktorí sa vydávajú na dramatické cesty, aby našli lepšie životné podmienky. Je tu veľa dôležitých aspektov, o ktorých ste hovorili. V prvom rade e, tá sieť e, opatrovateľov. Tá je veľmi dôležitá, aby sa mohli dodržiavať aj ďalšie práva a splňať potreby, ďalšie potreby eh, maloletých. Opatrovatelia musia mať príslušné vzdelanie a prípravu, aby mohli primerane nadviazať kontakt s maloletým od samého začiatku. Potom je tu otázka identifikovania maloletých. Vieme, že identifikácia je prvý krok na ďalšiu ochranu maloletých na našom území. Je dôležitý aj ďalší aspekt. Veľmi často sme naň poukazovali v výbore LIBE aj v, medzisku, v interskupine. E, nemôže e, e, byť prípustná akokoľvek forma detencie mladých len pretože sú migrantmi na to je potrebné zapojenie všetkých e, zúčastnených strán, vrátanie e, európskych inštitúcií a treba hľadať alternatívne riešenia. Som rada, že ste o tom tiež hovorili. Napríklad inštitút e, zverovania do rodín. Maloletí, ktorí sú v cudzej krajine sami v dramatických okolnostiach, potrebujú určitý, určité podmienky na prekonanie traum a to je potrebné na ľahšiu, neskôršiu integráciu týchto maloletých. Treba teda riešiť toto, zabezpečiť všetky podmienky na opateru, tak aby sa maloletý mohol dobre integrovať na novom teritóriu v závislosti od zdrojov príslušnej krajiny. Potom je tu celý rad dôležitých aspektov, ktoré súvisia s príchodom, prijatím, a ďalšou integráciou je veľmi dôležité, aby všetky subjekty, ktoré sú zapojené do tohto procesu, chápali potreby maloletých a riešili ich. Vy ste zdôraznili samozrejme veľmi e, e, aktuálnu otázku, to je ekonomická podpora. Dať teda maloletému nielen len určité prijatie, ale takisto aj finančné podmienky. Ono to samozrejme vyžaduje určité fondy. I tá, Taliansko už to robí. A tu v tejto oblasti ochrany maloletých e, sa musia všetky krajiny aj finančne angažovať. To znamená transformovať to, čo hovorí oznámenie na konkrétne opatrenia, s finančnou podporou, ktorá je potrebná a takisto s prihliadnutím a so zapojením všetkých nás do e, snahy krajín e, plniť tieto požiadavky. Maloletí sú tí najmenej, e, najviac zraniteľné obete situácie a treba im skutočne priznať všetku solidaritu a takisto aj účinnú pomoc bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. To je naša spoločná zodpovednosť. Ďakujem komisii za túto prácu, ktorá je veľmi dôležitá a vyzývam všetkých, aby aj v rámci svojich vlastných krajinách e, sa snažili plniť tie úlohy, ktoré z tejto zodpovednosti vyplývajú. Ďakujem, Katarína Anna. A ja chcem poďakovať komisii za túto prácu a vyzvať ju, aby urobila viac, než len to, čo sa doposiaľ, než to, čo sa doposiaľ stalo. E, no, treba vyslať e, politický signál členským štátom, že nemôžno pokračovať rovnakým spôsobom ďalej. Ide o ochranu najviac zraniteľných ľudí. Nikdy nezabudnem na šok, e, v Malmö. Keď e, sme sa dozvedeli, že e, policia jednoducho prišla o prostriedky, e, umožňujúce vystopovať maloletých ľudí, ktorí sa im stratili z dohľadu. Tu ide aj o bezpečnostnú otázku. Ak je dieťa nezvestné, tak ho môže zneužiť e, kriminálna sieť a to je bezpečnostný problém a členské štáty tomu musia čeliť. Je to naša práca v parlamente, aj práca komisie a komisia sa k tomuto e, nevyjadruje jednoznačne. Je skutočne hrozné, ako sa práve Eh, v kontexte eh, tejto eh, práce. Tieto veci neriešia. Tieto deti sú utečenci, prežili hrozné situácie. Naďalej sú utečencami, aj keď boli pôvodne migrantmi. Takže chcem sa spýtať na toto. Základnou otázkou je zameranie na deti. Ja som videla deti v utečenskom Um, tábore v Grécku, ich rodinám, najmä jezickým deťom, rodinám jezických detí sa stali hrozné veci. Dostávajú nejakú psychologickú podporu. A tieto deti predsa môžu vyrásť e, vo veľmi nevyrovnaných e, dospelých, ak sa niečo rýchlo neurobi. A už vôbec nehovoriac o dievčatách, napríklad, ktoré boli znásilnené. No a aká je napríklad situácia v hospotoch, ten počet detí tam a napríklad v Líbii. Povedali mi nedávno v rámci Unia for Med, že čoraz väčší deť, počet detí z Bangladeža, Maroka, Nigeru, Nigérie prichádza v čoraz nižšom veku. Zohľadňuje sa to pri všetkých tých opatreniach, ktoré sa príjmajú a máme tu dramatickú situáciu mladých chlapcov afgánskeho pôvodu, ktorý, s ktorými sa zaobchádza ako s migrantmi. A opäť e, sú mm, ohavným spôsobom zneužívaní, pretože im nikto nepomáha vedia, že sa musia vyhnúť zaregistrovaniu a preto majú ešte väčšiu tendenciu ako mnoho ďalší, ako ktokoľvek iný, e, stať sa vlastne nástrojmi trestnej činnosti. Ďakujem, Ana. Ja navrhujem Kiara a e, obom teda zástupcom DG, aby sme absolvovali e, širšiu diskusiu s väčším počtom poslancov pri inej príležitosti, lebo táto téma súvisí s mnohými ďalšími oblastiami a je to veľmi zaujímavé. A určite by to mnohých ľudí zaujímalo, aj preto, že tomu venuje, venuje, venujú veľkú pozornosť aj médiá. Súvisí to s azylovým systémom, takými zložitými otázkami ako systém detencie, potom otázky integrácie v jednotlivých členských štátoch, čo je samozrejme finančne nákladné a podobne. Takže e, skúsme nájsť lepšiu chvíľu na to, aby sme to mohli prediskutovať. E, pani Gomez, pani Činiči, e, budú venovať pozornosť tomuto spisu a prosím, buďte s nami v kontakte a využijme najvhodnejšiu, čo najvhodnejšiu chvíľu v čo najbližšej dobe, aby sme e, to mohli ďalej rozdiskutovať. Nemá zmysel, aby sme tu začínali ďalšiu diskusiu, keď e, tu nie sú všetci tí ostatní, ktorí, ktorých to zaujíma, som tu ja, Anna Takže je to príliš dôležitý spis na to, aby sme to nechali len pri tomto. Takže vám ďakujem za túto správu. Ďakujem Anna a ďakujem všetkým vrátane e, tu prítomných pracovníkov a želám vám všetkým pekný víkend. Takže odročujem dnešné rokovanie a ďalšie e, bude 15. júna v Štrasburgu.